Äh, Znova otváram zasadnutie. Zaujmite svoje miesta, prosím vás. Teraz sa dostávame k tretiemu kolu volie. Nemám tu nejakú novú kandidatúru v treťom kole. Zoznam zostáva nezmenený. Kandidátka druhého kola zostáva rovnaká. Chcel by som teraz požiadať, aby sa rozdelili hlasovacie lístky, aby ste všetci zaujali svoje miesta a zriadencov poprosím, aby rozdali tieto hlasovacie lístky. Eh, mohol by som poprosiť aj skrutátorov, aby zaujali svoje miesta. Týmto otváram uh, voľby. Môžete všetci odhlasovať. meine damen und herren haben alle abgeordneten páni, odovzdali všetci svoje hlasy? Odovzdali všetci poslanci a poslanky, svoje hlasy? Pýtam sa ešte raz. Chcel by ešte niekto odovzdať svoj hlas? Pýtam sa tretí raz. Chcel by ešte niekto odovzdať hlas? Nie je toto tak. Týmto boli voľby ukončené. Toto kolo volie bolo ukončené. Vaša pripomienka e, bude e, týmto zapracovaná do protokolu a e, Poniesie to zo sebou aj následky e, za vaše nehanebné správanie. Zasadnutie bude teraz prerušené. a potom vás opäť zvoláme, keď e, budú výsledky už známe a na obrazovkách sa tak.